pre učiteľov a rodičov, ktorí potom vedia rozoznať a obmedziť tieto rizika. Treba ich využiť. Ďakujem vám pekne. kolega Čiodaru za socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Svet sa zmenil. To môže byť dobré, ale deti sú naďalej zraniteľ máme veľké obavy, pokiaľ ide o obsah na internete. Ja hovorím o pedofílii, hovorím o detskej pornografii, o obťažovaní, e, šikanovaní a vydieraní, ale je tu aj nebezpečenstvo, ktoré sa týka samotného používania internetu. Ja liečím deti vo svojom rodnom meste. Sú to deti, ktoré sú závislé od internetu alebo sa u nich vyvinuli komplikácie z toho dôvodu, že sú veľmi dlho na internete. A to aj napriek tomu, že máme množstvo zákonov v tejto oblasti. Pani komisár, chcel by som integrovaný prístup, legislatívny, vzdelávací a technologický prístup, aby internet bol bezpečnejším miestom. Takže čo budú tie prvé tri opatrenia, ktoré urobíte? Ďakujem. A posledným rečníkom je, je kolega, kolegyňa Pereira z GUE. Použitie e, internetu zo strany detí e, obsahuje riziko e, pre zdravie, objavujú sa fenomény závislosti, vystávajú iné problémy, grooming, šikana na internete, digitálna konzumácie, ktorá je nepomerná ich veku, nevhodná reklama e, so sexuálnymi konotáciami, ktoré spôsobujú úzkosť u detí deti e, majú byť čo najmenej exponované takýmto typom nebezpečenstva. Máme však isté výhrady ohľadom opatrení, ktoré sa majú zaviesť. Nemali by sme však obmedzovať slobodu prejavu a mali by sme um, zaručiť ochranu osobných dát. Takisto by sme nemali zabúdať na dôležitosť verejných služieb, ktorý, e, ktoré zaručujú univerzitali. univerzitali. Helena Dali. A tak sme sa dostali na záver spontánnej rozpravy a teraz má slovo Helena Dali. Nech sa páči. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky a zaznamenala som si všetky vaše pripomienky, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré sa urobia. Tie som už spomínala vo svojom prejave. Predtým, než ste sa začali vyjadrovať k obsahu tohto prejavu. Takže komisia je rada, že vidí, ako sa tejto téme stále pripisuje vysoká priorita a je si istá, že táto téma dostane aj podporu Európskeho parlamentu. Zároveň parlament e, môže počítať s plnou podporou Európskej komisie pri zvyšovaní bezpečnosti internetu pre deti. Ste veľmi zaangažovaní v tejto téme chcete dosiahnuť vysoké normy, vysoký, vysokú mieru ochrany a chcete stimulovať aj samotný priemysel, aby pritom niečo robil. Dnešné deti budú hnacou silou zajtrajšej európskej ekonomiky. Treba im dať príslušné digitálne nástroje, to je investícia do budúcnosti Európy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem vám poslanci a poslankyne za vaše príspevky. V tejto rozprave a ako som už povedal, zaznamenali sme si všetky vaše príspevky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a týmto sme uzavreli túto rozprava. Dostávame sa k poslednému bodu dnešného programu a to je koronavírus, zabezpečenie základných práv a koordinovanej európskej reakcie. Opäť odozdám slovo vám, pani Dali mene Európskej komisie. Nech sa páči. A potom dostanete slovo až po stanoviskách skupín. Ďakujem. So, thank you, president. E, ďakujem, pani predsednička. Je viac než zrejme, že um, sú tu obrovské uh, výzvy a úlohy, uh, ktoré, uh, ktorým čelíme a šírenie takýchto chorôb sa týka všetkých ľudí. Koronavírus je jasným dôkazom. Ukazuje to aj na potrebu úzkej spolupráce a koordinácie v celej Európskej únii a mimo nej. Európsky parlament je významným partnerom v tomto úsilí a som veľmi rada, že môžem hovoriť eh, s vami o reakcii Európskej únie. Európska komisia mobilizovala svoje služby a inštitúcie, hlavne Európske centrum pre eh, riadenie chorôb a pracuje na všetkých frontoch, aby bojovala eh, proti tejto chorobe. To sa týka aj koordinovaného úsilia so štátmi Európskej únie a uplatňovania mechanizmov civilnej ochrany. Uvediem vám konkrétnejšie príklady našho úsilia a niekoľko nápadov na koordinovanú reakciu. Ale najprv si myslím, že treba hovoriť aj o zaangažovanosti všetkých zdravotníckých pracovníkov, ktorí sú na hlavnej frontovej línii a ktorí sú vo veľmi ťažkej situácii. Minulý týždeň sme vyjadrili sústrasť eh, príbuzným doktora Liho, ktorý bol prvý, eh, ktorý upozornil na koronavírus. Teraz niekoľko slov o prierezovej spolupráci jednotlivých sektorov. 28. januára pani predsednička von der Leyen spustila spoločné aktivity. Môj kolega Lenarčič eh, zvolal stretnutie eh, výboru eh, pre koordináciu krízy s účasťou všetkých relevantných služieb od zdravotníckých služieb, civilnej ochrany cez výskum až po dopravu, ale aj rozvojovú spoluprácu a komunikáciu. Zdôraznil niekoľko raz, že tento problém si vyžaduje e, spoločné úsilie a využívanie všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Relevantné služby komisie a Európska vonkajšia činnosť e, hodnotia situáciu a rozhodujú o tom, aké aktivity sú potrebné na rýchlu a koordinovanú reakciu. Spolupráca a koordinácia činnosti medzi členskými štátmi prebieha aj teraz aby sa riešili e, všetky e, možné problémy, aj napríklad návrat občanov, ktoré, ktorí sú e, mimo EÚ. Francúzsko a Nemecko sa postaralo o to, aby stovky občanov EÚ sa vrátilo naspäť z provincie Hubei. A komisár Kyriakides bol v kontakte s členskými štátmi, kde boli nahlásené prípady. Máme tu tri kľúčové mechanizmy, ktoré sa využívajú. E, systém včasného varovania, e, výbor pre zdravotnú bezpečnosť a sieť e, komunikačnú. Efektívna spolupráca je kľúčová pre ich úspech. Musím povedať, že tieto mechanizmy sú efektívne pri budovaní riešení a zmierňovacích stratégií. Zároveň komisia poskytla 10 miliónov eur eh, pre výskum tohto vírusu. Projekt Prepare, ktorý financuje EU, bol spustený. Ten umožní v 3000 nemocniciach spustiť eh, klinické testy v 42 eh, krajinách. Členské štáty momentálne zavadzajú e, množstvo opatrení na miestach vstupu do Európskej únie, ale zároveň by sme mali pracovať s členskými štátmi, aby sme vypracovali spoločné stanovisko na vonkajších hraniciach v súlade s medzinárodnými odporúčaniami, e, pričom treba chrániť aj slobodu pohybu e, v EÚ. Musíme takisto koordinovať našu činnosť kľúčovými partnermi, ako je Svetová zdravotnícká organizácia, komisia, mieni mobilizovať finančné prostriedky e, pre podporu aktivít e, SZO, ktoré sú zamerané na e, zabránenie šírenia choroby a podporu výskumu. Sú krajiny, ktoré už teraz majú krehké zdravotnícke systémy a tým treba pomôcť. Hodnotenie týchto systémov bude súčasťou širšej reakcie. Komisia pomôže členským štátom e, v tomto ohľade. Komisia takisto skúma kapacitu krajín e, pre e, karanténu a izoláciu pacientov. Samozrejme, krajín majú rôzne úrovne kapacít. Majú aj rôzne množstvo zariadení na ochranu zdravotníckých pracovníkov. Niekedy si tieto projekty budú vyžadovať aj cezhraničnú solidaritu a spoluprácu. Je veľmi dôležité znížiť riziko šírenia choroby a zabrániť ďalšiemu šíreniu. Treba e, pripraviť Európsku úniu na túto chorobu a musíme pomôcť aj Číne. Pomáha to Číne, ale Znižuje to aj riziko pre zvyšok sveta. Komisia úzko spolupracuje s Čínou na technickej aj na politickej úrovni. Európska únia už poskytla 12 tón ochranných zariadení ochrannej výbavy Číne. Toto je jasný znak našej solidarity. Sme v kontakte s členskými štátmi a súkromnými firmami, aby sme zistili, kde sa e, nachádza e, ochranná výbava, ochranné oblečenie, e, ktoré by sa dalo poslať do Číny. Áno, musíme sa postarať o to, aby aj členské štáty mali dostatok tohto ochranného oblečenia, ale musíme sa zamerať aj na to, kde by naša podpora mala eh, najväčší vplyv. Musíme teda bojovať eh, proti tomu, aby došlo k vypoknutiu tejto choroby v nejakých ohniskách. Spolupracujeme aj s čínskymi odborníkmi eh, v otázkach ochrany verejného zdravia. To prináša aj potenciál pre eh, nepriame dôsledky vypuknutia choroby a môže to viesť napríklad aj k xenofóbii online a offline. Diskriminácia Ázijcov alebo osôb, ktoré pôsobia ako Azizi alebo sú inej rasy alebo etnicity. To všetko je v rozpore e, s e, legislatívou EÚ. Komisia nebude tolerovať nejakú rasovú diskrimináciu z akéhokoľvek dôvodu. Komisia je v kontakte e, s Európskou agentúrou pre liečiva, aby im pomohla posúdiť situáciu, pokiaľ ide o aktívne farmaceutické prísady a látky a pokiaľ ide aj o dostupnosť na európskom trhu. Zatiaľ vypoknutie tejto choroby neovplyvňuje dostupnosť liekov v Európe, ale musíme byť pozorní a opatrní. Vypuknutie tejto choroby poukazuje na to, že treba preskúmať domácu výrobu hotových výrobkov a prísad do liekov toto bude súčasťou farmaceutickej stratégie, ktorá e, bude uvedená koncom tohto, neskôr tohto roku. E, komisia má k dispozícii všetky prostriedky na to, aby mohla reagovať na tento problém v Európskej únie a mimo Európskej únie. Náš úspech závisí od rýchlej komunikácie, výmeny informácií, politickej vôle a e, úzkej koordinácie. Všetky tieto snahy ešte počiarkuje európska solidarita so všetkými občanmi EÚ a s ostatnými, ktorí sú zraniteľní a e, môžu byť e, napadnúť týmto vírusom. Ča, e, teším sa na vaše vystúpenie. Ďakujem. Ďakujem pani komisárke. Teraz dám slovo pani De Lange z EPP. Ďakujem, pani predsedníčka, vážená pani komisárka. V predvečer stretnutia ministrov zdravotníctva, ktoré sa bude konať e, zajtra, je veľmi dobré, že o tomto diskutujeme dnes. E, povedzme to jasne, nepotrebujeme panikovať tu v Európe ľudia mm, mm, čakajú, že im národné orgány odpovedia, takisto aj európske orgány. Ďakujem komisii za koordinačné úsilie. Ja som zažila tak, také epidémie, ktoré neboli až tak dobre zvládnuté e, a vidím, že teraz sa ľudia vracajú do vlasti, ale takisto chcem vysloviť aj varovanie. E, ministri zdravotníctva budú zdôrazňovať, že zdravie spadá do štátnych kompetencií, teda do kompetencií jednotlivých štátov a ľudia chcú riešenia. Preto v EPP očakávam niektoré veci. Po prvé, kontrola kapacít v prípade všetkých členských štátov. A ja mám trocha obavy, keď komisia hovorí, že e, mali by sme organizovať solidaritu e, ohľadom tých ochranných výbav, ochranných pomocok ale e, nevieme, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch. Preto potrebujeme aj jasne komunikovať a potrebujeme stratégiu, ktorá e, sa vyhýba konfliktom. Ďalej spolupráca v oblasti vakcín, ale potrebujeme aktualizované údaje. Ako e, je možné, že máme údaje, ktoré hovoria, že v Afrike nie sú žiadne prípady koronavírusu, ale toto je predsa nepravdepodobné, pretože majú kontakty s Čínou, ale horšie je zrejme to, že to neskontrolovali. Takže preto v EÚ musíme byť silní a naši ministri zdravotníctva e, musia zabezpečiť, aby nikdy nebol, neboli, nikde neboli slabé spojivka. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Guteland z SND. Eh, Ďakujem, pani komisárka, za tento úvod do našej rozpravy. 42 tisíc potvrdených prípadov koronavírusu v celom svete, niekoľko stoviek úmrtí na základe tohto vírusu. Toto všetko musíme brať vážne. A e, vieme síce, že počet prípadov v Európe nie je príliš vysoký, ale musíme byť pripravení. Musíme byť pripravení na to, že e, budeme ošetrovať nakazených. Takže e, ešte stále nevieme, ako ďaleko a akú, akú silu eh, rozširovania bude mať tento vírus. Európska únia by mala študovať fenomén tohto vírusu a takisto by sme mali počítať aj s prácou eh, expertnej, skup expertnej skupiny, ktorí sa budú zaoberať zdrojom tohto eh, vírusu, jeho príčinami, aby sme zabránili opakovaniu sa takéto epidémie. Mm do súčasného momentu ešte nemáme dostatočný počet poznatkov, aby sme pochopili, ako funguje e, tento vírus. E, Minister ministri zdravotníctva musia robiť všetko preto, aby zvládli e, takéto krízy aj v budúcnosti. Potrebujeme prijať opatrenia, ktoré budú zabraňovať šíreniu vírusu. Musíme zaviesť karantény, e, ktoré e, sa budú realizovať proporčne, bez toho, že by sa porušovali ľudské práva Takisto musíme zabezpečiť, aby koronavírus nespôsoboval šírenie fake news. A je dôležité, aby komisia konala. Je dôležité, že ste tu, aby ste nám ukázali, že ste pripravení konať. Musíme šíriť informácie a dbať na to, aby sme mali presné informácie, na základe ktorých budeme ochraňovať našich občanov. Teraz má slovo pani Čech z Reniu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 plačeme nad všetkými e, obeťami a spolu cítime s rodinami e, zosnulých. My si vysoko e, vážime služby čínskych lekárov v prednej línii, ktorí sú vystavení vysokému riziku. A obzvlášť chcem pochváliť odvahu a obetavosť pána doktora Live Yanga my vítame to, e, že EÚ a členské štáty e, medzi prvými zareagovali e, tým, že budú pomáhať Číne a chceme pomáhať a podporovať všade tam, kde je to potrebné. Táto zdravotná kríza zďaleka sa ešte neskončila. Preto musíme dbať o to, aby sme mali silný a koordinovanú uh, snahu v EÚ, predovšetkým aj medzi členskými štátmi EÚ. A plne súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Medzinárodná spolupráca uh, je uh, nesmierne dôležitá. Preto explicitne chcem zdôrazniť to, že Tajvan musí byť plne zahrnutý do do e, medzinárodného snaženia pod vedením VHO. A napokon chcem konštatovať, že mám veľké obavy z toho, o čom hovorila aj pani komisárka narastá počet incidentov antičínskych, antiázijských eh, ľudí eh, nielen vo svete, ale aj v EÚ a to je absolútne neakceptovateľné. Chceme preukázať solidaritu a neumožníme xenofóbiu a rasizmus. Preto musíme eh, bojovať proti šíreniu poplašných správ a zavádzajúcich informácií. Ďakujem. Teraz má slovo pani Kopčinská z ECR. Ďakujem, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Vzhľadom k rastúcej naliehavosti a potrebe zareagovať na možnosť epidémie v Európe, mám otázky na komisiu. Môže nám komisia povedať niečo k tomu, čo sa bude diať zajtra na zasadaní ministrov zdravotníctva EÚ. Môžete nám povedať, akým spôsobom e, Čínske centrum kontroly a Európska komisia kontroluje e, koronavírus a môže nám komisia povedať, kedy sa znova bude vydávať aktuálne posúdenie rizika ECDC a potom, e, akým spôsobom spôsobom koordinuje komisia činnosť s tretimi krajinami? Akým spôsobom riešime e, šírenie vírusu v Afrike? E, čo by mohlo poškodiť systém zdravotníctva. Generálny riaditeľ e, VHO potvrdil, že očkovacia vakcína nebude k dispozícii ďalších 18 mesiacov. Vníma to komisia podobne? Ďalším rečníkom je pán Urban Krespo z GUE. Ďakujem, pani predsedníčka. V súčasnosti eh, je koronavírus nebezpečnejší ako chrípka, ale panika je obrovská. Stereotypy a zlé riadenie informácií vedú k diskriminácii eh, k niektorým osobám Mm, ale koronavírus nezabijeme prostredníctvom, alebo nedá sa proti nemu bojovať prostredníctvom e, rasizmu. Treba zabezpečiť správne e, životné podmienky. Prístup k zdravotníctvu je, e, je predsa ľudské právo. Chceme, aby sa ukončili šetrivé opatrenia. Chceme pripomenúť, že takéto zvládanie krízy sa e, musí robiť tak, že budeme rešpektovať ľudské práva. A vyžadujeme, aby sme zaujali nulový postoj tolerancie. E, je to, to je veľmi dôležité. Pán Štefanec. Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen. Vážené pá, dámy, vážení páni, vieme, že už máme viac ako 40 tisíc nakazených ľudí a Tajvan je jediná krajina, e, ktorý, e, ktorá bola vylúčená zo stretnutia VHO a sú tam nakazení. Toto je e, veľký rozdiel, veľké nebezpečenstvo a zabraňujeme prístupu ľuďom k zdraviu. Toto je veľký, veľké investičné centrum. Tajvan je krajina, kde izolovali koronavírus. Je čas na to, aby sme spolupracovali a využili všetky naše, naše znalecké e, poznatky. E, vážení kolegovia, mali by sme podporiť spoločný cieľ, aby e, sme neblokovali vstup Tajvanu do VHO. Tajvan by sa mal podielať na všetkých aktivitách VHO a tak pomôžeme všetkým ľuďom ďakujem pán hajsel

zreniu. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, e, šírenie koronavírusu nám ukazuje, že e, zdravotnícke krízy, sanitárne krízy majú globálny charakter. Choroba nepozná hranice. Európa zohrala svoju koordinačnú úlohu, podporovala členské krajiny, poskytovala odporúčania zdravotníckému personálu, pomáhala návratu do vlasti našich občanov a takisto financovala výskum preto, aby sme našli novú vakcínu. My sme si vypočuli počas týchto posledných dní e, dosť veľkú kritiku ohľadom e, čínskej vlády. Teraz nie je chvíľa na to, aby sme niekoho poučovali alebo využívali na vlastné ciele takúto krízu a na politické ciele. Naši, e, našou úlohou je solidarita. Musíme podporovať čínskych lekárov, ktorí bojujú a musíme sa obrátiť na túto krajinu aj na Afriku, pretože tam je zdravotnícky systém veľmi krehký a nezvládne epidémiu. Ďakujem. Ďakujem. Prvnež dám, dám slovo e, je 5 e, e, rečníkov v rámci spontánnej rozpravy. Uzatváram zoznam rečníkov pre spontánnu rozpravu. Takže teraz dáme slovo pani Sutter za zelených. Ďakujem za slovo pani predsednička, pán komisár, žiadna, žiaden štát osve alebo organizácia dokáže riešiť túto nákazu sám. Komisia by mala úzko spolupracovať s členskými štátmi, čínskou vládou, VHO a ďalšími medzinárodnými partnermi, vrátanie, Tajsko, e, taj, vrátanie Tajvan. E, všetci by sme sa mali snažiť o e, riešenie tejto nákazy. Musíme si uvedomiť, že mnohé skupiny, medzinárodné skupiny znamená ľudské autorské práva poukazujú na to, že čínske orgány e, e, zabraňujú šíreniu informácií a prístup potravinám a v iných častiach e, sveta narastá, narastajú xenofobické prejavy proti Čínanom a Ázícom. A je jasné, že v takejto situácii, núdzovej situácii v súvislosti s ochorením, tak treba hájiť ľudské práva. Ja sa spolieham na EÚ, že bude chrániť naše zdravie aj ľudské práva, nie len v rámci EÚ, ale aj inde na svete. Ďakujem. Teraz má slovo e, e, e, pán Lís za EPP. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Aj ja chcem e, vyjadriť e, slova súcitu obetiam a takisto aj e, ich rodinným príslušníkom. Ja podporujem to, čo povedala komisárka, že musíme spolupracovať v Európe. E, ale keď sa pozrieme na hlavičku tejto rozpravy ľudské práva, musíme pokázať na to, že, že obmedzenie slobody prejavu a e, je čosi, e, e, čo, čo bráni nejakému riešeniu. Je chybou, že Tajvan je vylúčené z príjmania medzinárodných opatrení. Myslím si, že to je dôležité posolstvo tohto večera. Ideológia nesmie byť nadradená zdraviu a to musí byť jednoznačne povedané. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Ellen Fritson za socialistov. Ďakujem. E, pani predsedajúca, pani komisárka. Je toto veľmi dôležitá diskusia. E, koronavírus e, rozvíril hladinu po svete a počet úmrtí a, a, a ľudí chorých narastá každým dňom. Preto je veľmi dôležité, aby komisia, členské štáty aj my neustále poskytovali našim občanom informácia o výrese a o e, e, sprievodných rizikách. Takisto je veľmi dôležité podporovať výskum tejto oblasti. Je treba o to, aby karanténne opatrenia boli uplatňované e, primeraným spôsobom, teda bez porušovania základných ľudských práv. Musíme odsúdiť nárast rasistických prejavov voči osobám z azijským profilom. Je potrebné urobiť všetko preto, aby sme zabranili šíreniu vírusu v členských štátoch EÚ eh, e a globálne. Ďakujeme komisárke Dalej za to, že veľmi jasne prezentovala povinnosti, ktoré má EÚ v tejto oblasti. Ďalším eh, eh, na zozname pani Vizelnima. Sloboda slova bola dodržaná v Vavuan. Keby teda bola rešpektovaná, tak možno by sme e, túto, tú, e, túto epidémiu ohraničili. ale lekár, ktorý na to upozorňoval, e, zatvorili mu ústa, povedali mu, že o tom nemá hovoriť a obvinili ho z klamstva. keby sa vedecky kontrolovali informácie tohto lekára, možno by sme neboli v tejto situácii musíme e, aplikovať zdravý e, rozum a musíme umožniť Tajvanu, aby sa zúčastnili vo VHO. E, ten lekár, ktorý upozornil, upozornil na koronavírus, zomrel. A on práve apeloval na slobodu slova ľudia, ľudím, ľuďom hrozí nebezpečenstvo, teda tým, ktorí zverejnia fotky, ktoré sú dokumentami koronavírusu. E, musíme e, prijať prevenčné opatrenia do budúcnosti, aby sa toto neopakovalo. Ďakujem zdravotníckému personálu, ktorý pracuje na tom, aby sa táto epidémia riešila. Máme tu modrú kartu. Primáte? Áno. 30 sekúnd. Kolik française. Takže po francúzsky. Ja by som chcela len vedieť, či ste čítali dielo, ktoré sa volá Mor od Alberta Camusa. Samozrejme, že som ho čítala. A nakoniec tejto knihy je jedna kniha, jedna veta. Vírus moru nikdy nevyhynie. Treba stále bdieť. Camus hovorí o tom, že sloboda je niečo, čo treba chrániť. Odvolával sa na hnedý mor, na nacizmus a musíme stále bdieť, pretože základné slobody, ktoré musíme stále obhajovať. Ďakujem. Je suis vraiment contente que vous ayez nommé la peste. Som veľmi rada, že ste spomenuli práve mor. Ďakujem pekne, pani Musera. Za EPP. E, ďakujem pekne. Čína uznala, že mala problémy a došlo k prešlapom pri reakcii e, na e, koronavírus my e, e, sa zaoberáme e, núdzovou situáciou v oblasti verejného zdravia. Otestuje to schopnosti zdravotných zariadení, personálu, ľudí, ktorí pracujú na školách a iných miestach, kde sú masy ľudí. E, e, dnes popoludní v Barcelone mala byť konferencia, bola zrušená kvôli koronavírusu. E, potrebujeme mať jednotný, koordinovaný postup pri reakcii. Potrebujeme spolupracovať a okamžite veci riešiť a chceme zabezpečiť Mm, mm, zdravia a bezpečnosť všetkých občanov. Ak nebudeme e, nič robiť proti falošným alarmujúcim správam, tak e, neprevídeme stigmatizácii. Je dôležité, aby informácie e, boli poskytované ohľadom prevencii proti výrazu. Podporujem iniciatívu, potrebujeme jasnú komunikačnú stratégiu, aby sme vytvorili klímu istotu. Potrebujeme rýchlo vyvinúť vakcíny. E, musíme zbať o to, aby tí, ktorí sa vracujú do Európy a boli v kontakte s koronavírusom, aby sa s nimi správne naložilo a potrebujeme mať jednotný, jednotnú reakciu. Teraz pán Tajani za EPP. Ďakujem pani predsedníčka. Stanovisko EPP je veľmi jasné. Ďakujem, pani predsedníčka. Stanovisko EPP je veľmi jasné. My podporujeme činnosť Európskej komisie, ale žiadame ju, aby e, už od zajtra to robila tak, aby koordinovane e, na túto výzvu e, reagovali všetky európske štáty iba zjednotení a tým, že budeme mať zjednotené opatrenia, len tak môžeme reagovať na túto epidémiu. Nechceme, aby epidémia zaplavila Európu. Potrebujeme opatrenia, potrebujeme mať formulár, na základe toho sa e, dozvieme, že či tí, ktorí e, prichádzajú do Európy, e, strávili nejaký deň v tých najnakazenejších regiónoch. Čiže toto je návrh komisie musíme pokračovať. Ak sa chceme vyhnúť panike, musíme reagovať hneď. No a na záver, Čína neurobila to všetko, čo mala robiť a stále to nerobí. Chýbajú nám informácie, začalo sa neskoro, Číňania sú prvými obeťami systému, ktorý konal presne tak, ako Sovietská únia, keď došlo k tragédii Černobylu. Keď uh, zakrývame nejaké tragédie tak, uh, nehody, tak spôsobíme, že ostatní budú obete. To sa stalo aj Číňanom. Ďakujem pekne. Teraz otvárame spontánnu rozpravu. Pán Čivudaru je prvým rečníkom za EPP. Ďakujem pekne. V tejto chvíli, keď tú tému preberáme, počet prípadov e, sa e, zvýšil, o, e, je tisíckrát vyšší e, e, oproti e, dňu, kedy sa to poprvýkrát prevalilo. Musíme si uvedomiť, že E, e, e, v tomto nesmieme vnímať rozdiely medzi nami podľa politické profilu. Ja som bol medzi prvými, ktorý ukázal na potrebu prijať opatrenia. Myslím si, že v prípade tohto návrhu uznesenia mali by sme byť pripravení zasiahnuť, ak je to potrebné. Nemáme všetci rovnaké štandardy tým myslím e, e, štandardy e, systém zdravotnej starostlivosti. Pani komisárka, verím, že zajtra budete mať integrovaný systém reakcie na medicínske problémy a veríme, že Európsky zbor bude schopný, schopný reagovať. Ja som bol pripravený participovať na boj proti ebole a keďže ja som sám lekár, lekár e, z pohotovstnej služby. Som pripravený pomôcť. Ďalším, e, ďalším rečníkom je Dali Kler. Máte jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V Írsku máme e, okolo máme asi 2000 umretí, ktorí, ktorí z dôvodu chladu a, a to je neporovnateľné číslo s tým číslom e, e, tých, ktorí podľahli koronavírusu. Nechcem to zľahčovať, ale ako povedala komisárka, je potrebné, aby sa tomuto venovali odborníci, e, výskumníci. A úzka spolupráca je nevyhnutná. Ja skutočne vzdávam hold čínskym odborníkom, ktorí sa snažia nejako obmedziť šírenie nákazy za veľmi komplikovaných podmienok podmienok a myslím si, že tak by mali konať aj ostatní. Ako povedali komisárka, e, členské štáty zaviedli veľa preventívnych opatrení na e, miestach vstupu do krajiny. Irsko rozhodne nemôže slúžiť ako vzor, ale je potrebné bojovať proti diskriminácii, ktorá sprevádza túto vec. Ďakujem pekne. Ďalším je pani Šojdrová za EPP. Pani komisárka, ďakujeme za vašu správu. Ja súhlasím s mnohými predrečníkmi. Domnievam sa, že je potrebné rýchlo, e, e, rýchla informovanosť a spolupráca. O to viac je pre mňa nepochopiteľné, že Čína, ktorá volá po solidarite a pomoci, odmietla pomôcť Tajvanu, e, ktorý ponúkol zdravotnícke prostriedky a pomoc liečbou. Tajvan je krajina, ktorá má jednu má jeden z najrozvinutejších zdravotníckých systémov. Súhlasím s kolegami, že musíme presadiť, aby Tajvan mal svoje zastúpenie v orgánoch Svetovej zdravotníckej organizácie. Zdravie má prednosť pred politikou, preto eh, mali by ste overiť túto správu, že je to eh, pravda, že Čína odmietla takúto pomoc my sa nebraníme solidarite. Naopak, aj v Českej republike sa, zvyš, sa zdvihla vlna solidarity. Obyčajní ľudia posílajú peniaze, materiálnu pomoc do Číny. zdravím a prednosť pred politikou. Ďakujem. A teraz za EKR E, e, je dobre počuť, že EÚ je e, pripravená a odhodlaná bojovať proti tejto nákaze v spolupráci s členskými štátmi a aj v spolupráci s Čínou. EÚ a Čína sú strategickými partnermi od roku 2003 a my sme už pocítili dôsledky toho v rámci globálnej globálnej ekonomiky rastu. Vieme, že Čína je dôležitým globálnym hráčom a ak Čína bude mať problémy, e, tak objavia sa globálne problémy. Ak EÚ chce byť globálnym hráčom a konať ako zodpovedný globálny hráč, tak malo by stav, stavať na tomto e, partnerstve. Ako povedal pán Butikov, je potrebné viac podchytiť Čínu v rámci e, E, e, siete VHO a treba určite bojovať proti antičínskym alebo antiazijským prejavom, ktoré sa šíria naprieč Európou. Ďakujem. To bol pán Zahradil. A teraz za e, GUE. Máme tu jednu minútu. Ani nebudem potrebovať viac ako jednu minútu. V roku 2009 E, e, africký morošipanik sa rozšíril, v USA rozšíril sa do stovky ďalších krajín. A, a, e, a tento rok v USA 19 miliónov ľudí ochorelo na chrypku, 10 tisíc zomrelo a 180 tisíc bolo hospitalizovaných. Je priam zábavné, akým spôsobom sa toto e, využíva na spochybňovanie a podkopovanie čínskeho štátu e, e, ak čínsky štát má problém s koronavírusom, nemyslíte, že skôr potrebujú prejav našej solidarity, pomoci? Nepotrebujú na, nás, aby sme spanikarili, aby sme ich okiadzali kvôli tomu, že majú problém. Postavili nový nemocnicu za 10 dní, my sme nezvládli ani papierovačky za niekoľko mesiacov E, e, jednoducho dokázali sa e, vysporiadúvať s tou krízou. Mali by sme im, im vyjadriť uznanie Zdá sa, že aj VAO e, sa správa zaražajúco. Viete, tí európsky občania, ktorí hádžu kamene a e, obhajujú sa ľudskými právami a pritom ohrozujú Čínu, to je veľmi smutné. Viete čo, máme, čo si, e, máme dôvody, aby sme, brali, aby sme považovali Čínu za príklad toho, ako treba postupovať. Um, a teraz pani Dali za komisiu. Prosím, máte záverečné slovo a prosím vás, zapnite si mikrofón. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ďakujem poslanci a poslankyne za túto cennú diskusiu. Zapísala som si všetky vaše pripomienky. Pokiaľ ide o Tajván, pokiaľ ide o to, kým riešime a pripravíme praktické riešenia, tak eh, musím povedať, že naša politika je konzistentná eh, s našou bežnou politikou. Pokiaľ ide o zdravotné služby, sme eh, v dennom kontakte aj s Čínou a nemáme dôvod pochybovať o informáciách, ktoré nám poskytujú. Sme v kontakte eh, s africkými orgánmi a Európska únia má dohodu o spolupráci s Čínskym centrom pre kontrolu chorôb. Staráme sa o to, aby sme boli pripravení. Takže žiadna panika, ale opatrnosť a pozornosť je to, čo potrebujete. Áno, súhlasím s tým, že máme spoločný cieľ, chceme zabezpečiť efektívnu, koherentnú reakciu na EÚ, na úrovni EÚ na túto chorobu spolupracujeme so všetkými členskými štátmi, aby sme naozaj úspeli. Ale úspech závisí aj od koordinácie a od aktívnej účasti všetkých kľúčových hráčov vrátane Európskeho parlamentu a závisí aj od politickej vôle, ktorá tu bola dnes prejavená. Predsedníctvo Rady EÚ zorganizovalo stretnutie zajtra, mimoriadne zasadnutie zajtra a to poskytne ďalšiu príležitosť zlepšiť našu koordináciu. Úspech eh, si takisto vyžaduje zosúladenie pripravenosti a schopnosti reagovať aj na vonkajších hranicách EÚ. To si bude vyžadovať aj úsled zo strany Číny, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu do Európskej únie. Aj tretie krajiny by mali dostať našu pomoc. Mal by to byť náš e, konečný cieľ podporiť Čínu a medzinárodnú reakciu zatiaľ, čo budeme chrániť európskych občanov. A je možné, že budeme naďalej e, veľmi úzko monitorovať situáciu a urobíme potrebné kroky a budeme pravidelne informovať Európsky parlament o všetkom, čo sa deje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie zasadnutie zajtra. Zajtra o 9.00 do 14. a potom od 15. do 16. program nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu. Týmto končím dnešné zasadnutie. Ďakujem.